Good afternoon, dear colleagues. Dobré odpoludne, kolegyne a kolegovia. Začneme naše zasadnutie, pretože čas letí a potrebujeme prediskutovať eh, dôležité témy. Takže poprosím, usadte sa v sále. Vážené poslankyne a poslanci Európskeho parlamentu, národných parlamentov, vážení kolegovia. Vítam vás dnes popoludní na workshope, ktorý sa bude venovať téme e, rovnováhy medzi pracovným a rodinným životom. A teraz budem hovoriť po španielsky, takže keď potrebujete tlmočenie, prosím, dajte si sluchatka. Hovorila som, že je veľmi zaujímavé podľa mňa, že teraz, v tejto chvíli, teraz 8. marca, hovoríme práve o takéto významnej téme, a to je posilnenie ekonomického postavenia žien v spoločnosti, hlavne v súvislosti s pracovným trhom. A hlavne teraz sa zameriame na tému rovnováha medzi pracovným a rodinným životom. Ako iste viete, už sme v tomto parlamente hovorili, predebatovali e, naše stanovisko aj v súvislosti s predchádzajúcou smernicou, ktorá sa týkala materskej dovolenky. A e, žiaľ na rade existovalo zablokovanie tohto procesu schvalovania zo strany niektorých členských štátov, ale je tu zásnový návrh Európskej komisie k téme a ako naznačila pani komisárka Jourová, ten nový návrh príde v apríli a dúfam, že sa nám podarí dosiahnuť určitý pokrok. Chcela by som povedať, že keď sa tu hovorí o rovnováhe medzi pracovným a rodinným životom, tak ženy sa stále celý život snažíme o dosiahnutie určitej rovnováhy. A teraz potrebujeme práve, aby muži sa tiež zaujali ten patrične zodpovedný postoj, aby sa zapájali aj do starostlivosti o rodinu a aby zdieľali aj tieto aspekty života v rodine. A aj z hľadiska európskych inštitúcií, aj z hľadiska členských štátov potrebujeme urobiť pokrok aj v, le- v legislatíve, pokiaľ ide o túto tému. Teraz by som chcela dozdať slovo našim hostiom, ktorí sú tu dnes s nami. A potom, už samozrejme poznáte postup, musíte sa prihlásiť do diskusie na prihláške a toto potom odovzdať eh, ceremoniárom. A poprosím vás, aby ste hovorili eh, stručne a jasne, keď budete vystupovať. Teraz dám slovo pani Tine Toler, ktorá tu zastupuje Európsku komisiu a vyjadrí teda stanovisko Európskej komisie k tejto téme. A ďakujem, že ste prišli medzi nás a dávam vám slovo. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem vám aj za tento workshop, ktorý je súčasťou oslav Medzinárodného dňa žien. Myslím, že MDŽ môžeme oslavovať rôznymi spôsobmi. Väčšinou sa hovorí, že teda ženy dostávajú v väčšine štátov nejaké kvety pri tejto príležitosti, ale je dôležité prediskutovať dôležité témy aj na politickej úrovni. Tam, kde ide o otázky žien a ich práva. Ekonomická situácia žien je ešte stále horšia než situácia mužov. Tie rozdiely v platoch stále existujú a vieme, že ženy sa snažia dostať na pracovný trh, ale tie ich možnosti sú horšie. Ženy viac pracujú aj v e, pracovných pozíciách e, na dobu určitú napríklad a dnes, keď hovoríme o správe zo strany Európskej komisie, ktorá sa venuje nerovnosti, tak tam zaznamenávame ozaj percentuálne veľké rozdiely. Zaznamenali sme aj značný pokrok a teraz vidíme, že ženy sa čoraz viac zapájajú do pracovného trhu, ale nie je to konštantný pokrok. Simone de Beauvoir povedala, že vždy, keď príde nejaká kríza alebo sa stane niečo zlé, potom sa situácie žen na pracovnom trhu stáva krehšou. Vieme veľmi dobre, a to ešte aj v tomto storčí, ženy stále znášajú to väčšie bremeno zodpovednosti je bežnejšie, že žena obetuje svoju kariéru v, v rámci rodiny, oproti mužovi je to teda bežnejšie. A už to nehovoríme o rozdieloch, ktoré sa týkajú zárobkov a dôchodkov. Štatistiky poukazujú, že a ak, ak v rodine existujú teda deti, ak, tak potom muž v tej rodine zvykne pracovať viac. Ako v zamestnaní ale toto je téma, ktorá sa netýka len žien, ale sa týka každého, teda mužov aj žien. Aká je úloha EÚ v tomto ohľade? Správa, ktorá bola dnes vydaná, poukazuje aj na príbeh, kde vidíme, že pokrok v rôznych členských štátoch nie je podobný. Naozaj sú tu rozdiely medzi nimi. Vidíme tu aj kontinuálny pokrok síce v vo viacerých krajinách a rovnováha medzi pracovným a rodinným životom v tomto smere existuje tu aj iniciatíva, čo, ktorú sme už spomínali, tak e, v tomto ohľade sme konzultovali aj so sociálnymi partnermi a existuje už aj veľký objem dát, ktoré poukazujú na danú situáciu a podmienky na pracovnom trhu. Čiže toto sú veľmi cenné e, štatistické vstupy, ktoré máme k dispozícii. V apríli príde komisia s konkrétnym návrhom, ako už bolo spomínané. E, stiahol sa aj návrh, ktorý sa týka materskej dovolenky, ale e, Určite sa to bude ešte, tomu bude venovať pozornosť aj z hľadiska politického, aj legislatívneho. Cieľom je, aby e, došlo k zdieľaniu platenej a neplatenej práce medzi mužmi a ženami. Dôležité je pochopiť aj to a vidieť aj to, že sú tu rôzne prvky, ktoré sú dôležité. Nemôžeme sa sústrediť len na jeden. Treba ich brať komplexne, všetky. Jednak je tu e, aspekt dovolenie, ktoré súvisia s rodinou alebo s rodičovstvom. A podľa toho sa upravujú aj pracovnoprávne vzťahy. A nesmieme zabúdať ani na finančnú stránku. Investícia do starostlivosti o deti napríklad. Vieme, že kvalitná starostlivosť o deti v krajine je veľmi dôležitá preto, aby ženy mohli pracovať. Napríklad e, ja som z Fínska a Mala som to šťastie, že som mala ešte aj sestry a aj bratov, e, ktorí naozaj e, pôsobili v tejto oblasti starostlivosti o deti. A to je veľmi dôležité z hľadiska pracovného trhu, aby sa vôbec ženy dostali na trh práce. Takže okrem toho tu existujú určité e, stimuly ktoré majú podnetiť ten správny prístup. A aby sme sa vyhli tomu, že ženy by sa chytili do nejakej pasce v tomto zmysle. Pre ženu e, alebo pre rodinu ako takú sa často neoplatí ísť do práce. Niekedy je proste vytvorená taká situácia, taký vzorec. A Preto je dôležité, a sme toho svetkami vo viacerých štátoch, že sa buduje infraštruktúra, ktorá má zabezpečiť lepšiu starostlivosť o deti. A viacerí komisári prišli už s návrhmi a aj komisár Moskovici e, podporuje aspekty tejto iniciatívy, ktorá sa týka stimulov. Ide o to, aby legislatíva držala krok so zmenami, ktoré prebiehajú vo svete a v spoločnosti. A samozrejme, spoliehame sa aj na vašu podporu, pretože parlament je pre nás vždy veľmi dôležitý a vážime si jeho podporu. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz dávame slovo Helen Pervisie eh, z ekonomického observatória francúzského a bude sa práve eh, sústredovať na aspekty rodičovskej dovolenky. A, takže nech sa páči, máte slovo a rej sa zoznámime s vašou prácou. Ďakujem za pozvanie na toto podujatie. Požiadali ma o 10-minútové vystúpenie, aby som podala prehľad e, e, rovnoprávnosti na trhu práce v Európe a požiadali ma, aby som hovoril po francúzsky, takže budem hovoriť po francúzsky. Mnohé tu už odznelo a nechcem to opakovať. A to sú veci, ktoré sú nám známe Vieme, že tu máme krajiny v Európe, ktoré majú nerovnosť a samozrejme e, tie rozdiely sú dosť veľké, spôsobené aj inštitucionálnym prostredí. Ale môžeme sa posunúť napred vo viacerých krajinách. A pokiaľ ide o e, účasť na trhu práce, tak máme dobrú situáciu v škandinávskych krajinách tam máme 5-stupňovú medzeru, v iných krajinách máme až 20-stupňový e, ten rozdiel a vo Francúzsku to je 10. Takže vidíme, že sú veľké rozdiely v situácii medzi jednotlivými krajinami. No, máme tu potom veľký dopad e, práce na skratený úvezok. E, máme typy zamestnania e, tohto druhu, ktoré majú vyššiu kvalitu, napríklad v Holandsku, alebo potom e, horšia situácia, ktorá je u nás, alebo v Spojenom kráľovstve, alebo v Nemecku. Takže veľmi to záleží na krajine. Dochádza tiež ku horizontálnej segregácii, teda sú zamestnania, kde ženy sú nadreprezentované a potom e, také, kde je to naopak. No a potom Hm, si kladieme otázku, aké zamestnania vlastne sú dôležité pre nás, teda e, ide o sociálny význam. E, je preto veľmi ťažké, aby napríklad ženy mali prístup ku e, zodpovedným, dôležitým, významným e, zamestnaniam. A to sa deje e, napriek tomu, že dievčatá sú vo väčšine krajín lepšie kvalifikované ako chlapci. Takže E, napriek tomu tu máme veľmi významnú segregáciu, pokiaľ ide o typ zamestnania a zodpovednosť. V Európe sú rôzne situácie v rôznych krajinách. E, mzdová e, medzera je veľmi zásadná, najmä pokiaľ ide o zamestnávanie na skrátený úvezok. No a tiež preto, že tu máme segregáciu, pokiaľ ide o zamestnanie ehm, je tu teda mnoho ekonomických štúdí, ktoré nám naznačujú, že ženy majú menej príležitostí, aby mali prístup ku zodpovedným zamestnaniam a boli lepšie zaplatené. Pokiaľ ide o sociálne práva, hm, teda dôchodky a e, sociálne odvody, ženy majú obmedzený prístup e, k tomu, čo nazývame sociálne občianstvo Mnohé sociálne e, inštitúcie e, vlastne odrážajú to znevýhodnené postavenie žien e, na trhu práce. No a pokiaľ ide o rozdiely v úloh domácnosti, znova v Európe čelíme situácii, že ženy majú väčšinu úloh, ktoré konajú v domácnosti. Mm, čo sa hovorí, že to je nezaplatená práca. Nie je to celkom tak. V viacerých krajinách, kde máme sociálny štát, kde máme ten model hlavného eh, alebo zodpovedného eh, chlebodárcu rodiny, tak eh, tam existuje vlastne specializácia týchto úloh v rodine ale na druhej strane e, to nie je veľmi oslobodzujúce pre ženy. E, takéto zamestnanie nie je e, odmenené tak, ako by sa očakávalo. Takže čo môžeme povedať, pokiaľ ide o štruktúru politík pre e, zabezpečenie rovnováhy zamestnania a rodinného života. Máme dva typy politik. Sú také politike, ktoré vlastne externalizujú e, úlohy v domácnosti, teda starostlivosť o e, deti, teda jasle, alebo štruktúra, ktorá nám umožňuje aby ženy sa nestarali same o deti, ale aby ich e, zverili do externej štruktúry, ktoré financuje verejn, vodný sektor. Väčšina e, takto externalizovaných e, prác, e, ale neumožňuje ženám, aby mali viacej času pre zamestnanie. Táto politika totiž nemení štruktúry, pretože kto pracuje vlastne v týchto jasliach, tak to sú zase opäť ženy, Ehm, takže aj pokiaľ ide o starostlivosť starších e, občanov. A nemení to ten spôsob, ako, aký je vzťah medzi mužom a ženou e, v manželských pároch. Máme teda aj druhý nástroj a to sú vlastne rodičovské dovolenky za podmienky, že sú štrukturované tak, aby motivovali mužov, aby investovali do e, rodinného prostredia to je veľmi dôležité. Ženy sa dostali na trh práce, to nemôžeme poprieť, ale na druhej strane nevidíme ten opačný fenomén, že e, sú obmedzené investície do e, rodinného prostredia. To je veľmi dôležité. To je kľúčový fenomén. Musíme to zdôrazňovať, musíme pracovať tak, aby men, mužo, muži prevzali aj túto zodpovednosť. Rodičovská dovolenka e, môže byť teda veľmi dôležitým nástrojom. Máme krajiny, kde máme rodičovskú dovolenku, e, teda nie materskú dovolenku, ale teda po väčšine krajín už existuje koncept rodičovskej dovolenky. E, napríklad 3 mesiace ktoré sa poskytujú matke a potom tri mesiace otcovi. Vo, vo viacerých európskych krajinách, ako napríklad aj vo Francúzsku, je e, dobre zaplatená rodičovská dovolenka. Časť je povinná. Ženy musia e, ísť na materinskú dovolenku. Napríklad v Taliansku je to veľmi krátke, je to 11 e, dní. No a E, existuje veľmi diskriminačný e, koncept e, materskej dovolenky. A takéto prípady máme aj v iných krajinách. Máme teda povinné materské dovolenky a nepovinné rodičovské dovolenky. A potom aj koncept otcovskej dovolenky. Ale pozrieme sa na to z pragmatického hľadiska tá otcovská dovolenka by sa mala brať v tom istom čase ako materská. Niektoré štúdie to preukázali, ale máme tu prípady, že tieto <clears throat> dovolenky sú egalitárne a pomáhajú formovať sociálne politiky. Posilňuje nielen úlohu žien, ale aj že úlohu mužov a myslím, že len ak zabezpečíme tieto transformácie politiky, tak sa posunieme ďalej. Veľmi pekne ďakujem. A určite môžem súhlasiť s tou poslednou myšlienkou v tom zmysle, že iba vtedy, keď sa vyváži aspekt eh, rodičovskej dovolenky, tak sa dosiahne naozaj väčšia rovnoprávnosť medzi mužmi a ženami. A potom aj ženy budú mať väčší priestor na to, aby sa zapojili do pracovných činností. V rámci nášho parlamentu práve obhajujeme aj to, aby aj muži mali možnosť e, byť na, mater, teda na otcovskej dovolenke. A prvnež dáme slovo kolegyniam z národných parlamentov. Chcem udeliť slovo aj Monsola, pani Monserrat Flir Roka, ktorá tu zastupuje Konfederáciu odborov, Európsku konfederáciu odborov a tiež e, určite bude zaujímavé vypočuť si jej stanovisko. Monserrat, veľmi pekne ďakujem, že ste prišli medzi nás. Ďakujem, Irače. Teraz, keď môžem hovoriť svojim jazykom po španielsky, tak ma to teší. Nestáva sa to často. Takže ďakujeme za možnosť vyjadriť e, svoje stanovisko. Nakoniec na tejto téme už nejaký čas pracujeme a ide o veľmi dôležité venovať sa e, materským dovolenkám, respektíve rodičovským dovolenkám. A my by sme určite boli radi, keby sme vedeli aj so zamestnávateľmi e, e, rokovať o týchto podmienkách e, s tromi najväčšími, alebo s tromi pomedzi tých najväčších sme nakoniec začali rokovania a ide o to, aby sa aj dlhodobo uznávali práva, pretože práva sú jedna vec, ale ruka v ruke s právami sú aj e, aspekty zodpovednosti. A v tomto e, smere si vážime postoj komisie, ktorá sa snaží presadiť patričnú rovnováhu medzi pracovným a rodinným životom. A e, je dôležité, že sa rešpektujú aj postoje európskych odborov. Aj keď sa stáva, že v jednotlivých krajinách e, vidíme, že tie východiskové body pre diskusie tohoto typu sú dosť rozdielne, ale konštatovali sme, že výsledkom dohôd e, cestou kolektívneho vyjednávania na úrovni jednotlivých krajín vidíme napríklad to, že sú krajiny, kde je tá ochrana lepšia, kde je menej prekážok pre ženy, aby sa rozhodli, či budú teda viac pracovať alebo viac doma eh, s, ro- eh, s rodinou. Proste, eh, že sa, sú krajiny, kde majú ženy ľahší prístup na pracovný trh a ide o to, aby tá materská dovolenka bola potom dostatočná. Niekto sa navrhovali až dva roky, ale to sme boli dosť proti. Ide o to, aby sa, aby sa uplatnil taký moderný prístup. Či sa to nakoniec podarí všetko presadiť, ešte uvidíme, ale predsa len trváme na tom, aby materské dovolenky v súvislosti aj s tou mm, aj s tou smernicou, čo sa navrhovala, tak náš postoj je, aby e, sa tá materská predlžila na 14 až 18 mesiacov. Ale samozrejme, keď sa ženy chcú vrátiť do pracovného procesu, tak e, samozrejme e, je tam ten aspekt, do akej miery je im to možné z hľadiska zamestnávateľov. Ide o to, do akej miery taktiež budeme hovoriť o platenej materskej dovolenky, dovolenke ale potom e, často sa to e, skracuje na niekoľko týždňov potom tá materská dovolenka, ktorá je platená. A komisia nás požiadala o to, aby sme e, proste prišli s určitými príkladmi a my sme predložili stovky príkladov, kde ženy boli prepustené zo zamestnania, pretože boli v druhom stave mali problémy vrátiť sa po materskej napríklad do práce, do zamestnania teda, a, alebo potom, keď sa chceli znova vrátiť do pracovného procesu, tak potom, povedzme, nemali rovnaké pracovné zaradenie, no ako kvalitné, alebo museli súhlasiť s tým, že budú pracovať len na čiastočný väzok a podobne. Takže Niekedy e, ženy prí, sú príjmané v podnikoch a musia pri vstupe podpísať pracovnú zmluvu s tou klauzulou, že ak prídu do druhého stavu, e, môžu byť prepustené. Takže je to ozaj veľmi náročná situácia. Okrem toho, že keď sa má proste e, troška e, zotrieť ten rozdiel, kto je otec, kto je matka, aby sa tam dosiahla väčšia e, rovnoprávnosť, tak je dôležité, aby aj muži mohli ísť na otcovskú dovolenku ako rodič. A, a keď vlastne toto nepredstavuje nejaký problém alebo prekažku v profesnej kariére toho muža, prečo by e, mu nemalo byť umožnené, aby tiež išiel na takúto rodičovskú dovolenku. Takže dôležité je dospieť ku kvalitnej revízii celého tohoto predpisu, ktorý sa týka rodičovskej dovolenky. Bude potrebné možno zvýšiť aj e, vek detí, teda dokedy môže ísť rodič na takúto rodičovskú dovolenku. Navrhujeme, aby to bolo až do 8 rokov dieťaťa. A sme toho názoru, že je dobré, aby tam bol obsiahnutý aj e, určitý rozmer dobrovoľnosti a okrem toho, vieme, že Európa starne a vieme, aká je demograf, demografická situácia. A okrem toho je tu ešte aj e, dovolenka na opatrovanie. Vieme, že aj viacerých krajinách to nefunguje, ani to nepoznajú, ale treba vo Švedsku to existuje a je to až na profesionálnej úrovni, ale tam, kde to neexistuje, tak e, proste treba tieto veci zohľadňovať. E, poznáme tzv. tú sandvičovú generáciu, tej sa to týka, to je generácia, ktorá má deti a má ešte aj rodičov, čiže to sú tí starí rodičia, ktorí vedia vypomôcť s deťmi. No ale nežiadame, aby sa to všetko vyslovene muselo pretláčať cestou legislatívy, a samozrejme, zamestnávateľe povedia, aj, aj, je tu príliš mnoho rôznych predpisov. Ale chceme dosiahnuť, aby Európa bola sociálna. A nielen pre ženy. Je to proste investícia do sociálnych aspektov a určite by to mohlo priniesť pozitívne výsledky. My ako odborári určite Chceme, aby to bolo na prospech žien a i mužov, aby sa dosiahla čo najlepšia rovnováha medzi pracovným a rodinným životom. Ďakujem. Ďakujem pekne, Monserrat, za veľmi zaujímavé názory. A Poprosím teraz, aby sme sa e, obmedzili na dvojminútové prejavy. Aby potom ostal čas aj na odpovede našich panelistiek. A ospravedlňujem sa, ak niektoré mená nevyslovím celkom správne. Určite to skreslovanie nie je zámerom. Takže pani Boguslava z Polska. <laughs> Nech sa páči. Dobrý Państwo. Vážené dámy a páni, ja som z Polska, som predstaviteľkou parlamentu a vediem rodinu, e, výbor pre rodinnú politiku pre seniorov. E, pochádzam z krajiny, ktorá e, v podstate je zrovnoprávnenie žien nie je problémom už viac než 60 rokov v 1364 roku bola naša kráľovná Jadviga korunovaná ako kráľ, teda nie kráľovná, ale ako kráľa. Mala rovnaké práva, aké mali e, e, korunované hlavy iných, e, iných štátov. Už viac než 100 rokov môžu v Polsku ženy pracovať v parlamente. Mali sme, máme momentálne okolo 14 e, e, dám e, v Senáte a 130 žien máme v Sejme Polskom, teda v, v hornej, hornej komore. Ja ako matka mám 4 deti, ktoré som vychovávala, teda pracujem, a, teda vychovám 4 deti, pracujem a, a musím sa samozrejme a, o svoje záväzky deliť s mojim mužom. E, deti e, sú už dospelé a oni takisto nemajú také veci, ako sú napríklad problémy e, s rovnoprávnosťou. Moje jedna moja dcerka pracuje ako fyzička a syn študuje študuje vlastne odbor, ktorý sa vníma ako ženská, ženské povolanie. Myslím si, že e, toto v Polsku nie je takým problémom ako v mnohých iných krajinách, pretože pokiaľ sa jedná o rozdiel medzi ženami a mužmi, e, tak tieto rozdiely nie sú veľké. Viac než v iných krajinách Európskej únie máme e, ženy, ktoré vedú firmy, viac žien máme ženy, ktoré študujú E, povolania, ktoré sa e, vo všeobecnosti považujú za mužské povolania. Takže myslím si, že táto záležitosť e, starostlivosti o deti je u nás taká nevyriešená, pretože materská dovolenka, ktorá bola predtým niekoľko, niekoľko dní, máme teraz rok. Takisto sú tu isté právne predpisy, ktoré umožňujú mužom starať sa o deti No a ja som lekárka a myslím si, že to, čo vidíme v našej krajine, tak to je fakt, ktorý nie len, že je okolo nás, ale poprvýkrát bol u mňa problém stretnúť sa s rómskou spoločnosťou, s rómskou komunikou a prichádzala, prichádzala vlastne mama s dieťaťom, s otcom a otec vlastne prebanoval dieťa napríklad. To bolo voľa kedy nemysliteľné. Myslím si, že tento problém je vážny, musíme e, bojovať za zrovnoprávnenie, ale e, nevylievajme e, dieťa spolu s vodou z vaničky. Takže myslíme si, že muži môžu robiť všetko. Môžu prať, môžu váriť, môžu upratovať, aj keď to je možno pre nich trochu frustrujúce, E, ako sme si vypočuli. Takže v každom prípade chcem poďakovať e, za vašu pozornosť. Eh. Ďakujem veľmi pekne. A teraz má slovo pani Konopská z Európskeho parlamentu. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, vážené dámy a páni. E, my dnes hovoríme o rovnoprávnosti o zlúčení rodinného a pracovného života. A táto situácia je e, skutočne e, e, dosť komplikované. My máme 21. storočie, vieme, že ľudia sú v takej situácii mnohokrát, že musí buď pracovať, alebo musí byť doma, alebo je v situácii, že, alebo je v situácii, že musí aj pracovať, ale starať sa aj o domácnosť. A veľmi často e, si to vyžaduje, si dnešný život vyžaduje veľmi veľa finančných prostriedkov a preto musia mnohí pracovať. Chcem e, upriamiť vašu pozornosť na dve veci. Za prvé, ako, e, ak, by, ak, chce, ak chceme pokročiť v tejto politike, tak musíme, musíme definovať určité bariéry, ktoré sú tu. Niekedy sú tieto bariéry, tieto prekážky zrejme napríklad nedostačný prístup k inštitucionálnej starostlivosti, tak pre deti ako aj pre e, mladistvých, ale časť týchto prekážok nie je taká zrejmá, ako sa o tom dnes už hovorilo, že musíme jednoducho veľmi intenzívne rozvíjať a e, upraviť e, takisto trh domácich prác. Máme, mali by sme mať napríklad Eh, domácno, máme tu teda starostlivosť domácnosti, to môžu robiť tak ženy ako aj muži a treba to nejakým spôsobom upraviť. No a ďalšie, ďalšie eh, takéto aspekty, to je vnútorná organizácia v jednotlivých spoločnostiach, takisto nedostatok eh, práce na, na čiastočný úvezok. Ale takisto sú, je to také vnímanie a chápanie v rámci firmy pretože tu sú určité problémy. E, no, jedna záležitosť je taká, že my by sme mohli uh, urobiť v rámci, tejto, v rámci tejto politiky uh, úpravy, ktoré sú legislatívne na európskej úrovni, to znamená zabezpečiť financovanie, zabezpečiť starostlivosť a tak ďalej. O toto sa postarať, ale na druhej strane je to takisto uh, starostlivosť o domácnosti je v podstate výlučne záležitosťou žien a to sú tradičné, e, to je tradičné rozdelenie úloh. A pokiaľ e, budeme na tomto trvať a pokiaľ nebudeme vidieť e, úlohu muža práve v tomto probléme, tak budeme mať problémy riadiť práva žien a mužov. Je veľmi často zrejme, že keď, si urob, keď e, postihneme otázku e, rozdelenia úloh medzi ženami a mužmi a keď by sme to urobili tak, že ten čas, ktorý by bolo možné zriediť pre partnerov, že, že, tento by bol, že ten čas, ktorý by trávili v práci a doma, bol v rovnováhe. Takže pokiaľ by sa táto situácia o niečo zlepšila, že by sme mohli skutočne ísť e, touto cestou, tak my tu máme inštitucionálne e, možnosti a prečnosti, a, a iniciatíva komisie, e, na základe ktorej e, vlastne aj dnes e, pracujeme. Je tu niekoľko ukazovateľov, ktorí by mohli, podľa môjho názoru, upraviť túto, zlepšiť túto situáciu. Demografická kríza napríklad nám napomáha k zmene myslenia, pretože vidíme, že tie demokratické krivky sú varujúce a my pokiaľ, chceme, my pokiaľ chceme vrátiť ženy na e, trh práce, tak e, to musíme e, zmeniť naše zmýšľanie a firmy musia zmeniť svoje myšľanie. Myslím si, že toto je naša, náš spoločný záujem, pretože nechceme predsa, aby si ženy museli vyberať alebo jedno, alebo druhé. A Okrem toho vidíme, že je tu šanca, že politici, e, na politikov bude, e, na, bude vyvíjaný veľký tlak, aby e, navrhli a hľadali tieto správne riešenia, ktoré pôjdu týmto smerom. Ďakujem veľmi pekne pani Kozlovskej. A na záver má slovo v mene švedského parlamentu pani Viola. A Mm, myslím, že na zajtra pani Violet ešte aj nejaké písomné záznamy. Ďakujem. I will... Ďakujem a slúbujem, že zajtra sa budeme venovať záverom, ale teraz chcem hovoriť za seba, za našu stranu a naše názory. Ako tu zaznelo vo Švedsku, máme veľmi štedrú rodičovskú dovolenku 480 dní, 390 E, dostávate veľkú časť mzdy a potom zvyšok je trocha menej, ale stále to stačí. No a teraz to meníme, takže 3 e, mesiace e, môže zobrať len matka a 3 mesiace môže zobrať len otec. Moja strana je proti tomuto rozdeleniu. My by sme chceli, aby sa rodina mohla rozhodnúť, ako si rozdelí túto rodičovskú dovolenku, lebo v každej rodine sú rozdiely. No, to, čo my navrhujeme, pretože tie problémy, ako to my vnívame, to sú ekonomické problémy, e, totiž dôchodky, e, vlastne má to vplyv na dôchodky podľa toho, kto zostane doma. A potom aj e, ďalšie pokračovanie v kariére. Takže to, že každá rodina si môže zvoliť, čo je pre nich lepšie, to nevidíme ako problém. A teda by nemalo závisieť na tom, kto zostane doma, malo by ísť o to, aby ten e, príjem pre rodinu sa nezmenil. Aby e, to, teda kto bude brať si tú dovolenku, nemalo vplyv na príjem rodiny. Takže keď jeden z rodičov zostane doma, aby sa aj príspevky do dôchodkového poistenia zdieľali medzi oboma rodičmi. No a potom tá vážnejšia téma. Ako môžeme vyriešiť tie skutočné problémy bez toho, aby sme tu mali právne úpravy? Hm. Teda nemôžeme trvať na tom, že to bude musieť byť stanovené, <clears throat> lebo máme tak rozdielne situácie. V parlamente sme menšinou a tá otázka možnosti zobrať si rodičovskú dovolenku e, vlastne je otázkou, akú hodnotu pripisujete rodinnému životu. Teda to nie je len ekonomická otázka. A keď sme sa rozprávali s rodičmi, tak som e, bola veľmi spokojná s tým, že mnohí e, hovorili o tom, že pre nich to nie je taký veľký problém. Pre nich je dôležité, aby boli s deťmi. A toto by sme mali viac zdôrazňovať. Teda problémy sú tie dlhodobé dopady. Aký dopad to má na znižení dôchodkov? Teda v sociálnych štátoch, ktoré to v Európe máme, by sme mali oceniť to, že ľudia sú ochotní tráviť, život, e, tráviť čas s deťmi. Ďakujem e, za to, čo tu povedala kolegyňa, že musíme hovoriť o politike práce a ako sa na to pozerajú zamestnávateľia. Nie je to samozrejme, že máme deti a že zostaneme doma. E, e, napríklad to, že sa niekto niekoho pýta pri vstupe do zamestnania, či plánuje mať deti, to je nepripustné. Jednoducho e, človek e, zamestnaný musí mať možnosť zobrať si dovolenku, <clears throat> keď sa stane rodičom alebo aj možnosť e, postúpiť v zamestnaní aj vo chvíli, keď je niekto na rodičovskej dovolenke. Tak máme príklady vo Švedsku, keď niekto vedel, že je proste uvoľnené miesto na vyššej priečke, ale tá osoba bola na rodičovskej dovolenke, tak e, sa to vyriešilo zastupovaním. Teda nie je možné prerušiť kariéru len preto, že v tej chvíli niekto je na rodičovskej dovolenke. Takže toto sú veci, o ktorých musíme hovoriť. Teda nemôžeme to riešiť tak, že každá rodina musí mať takéto špecifické rozdelenie rodičovskej dovolenky. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Bieler. A teraz ešte tu posledná žiadosť o, o vstup do diskusie. Ostáva nám ozaj veľmi máličko času. Budeme musieť e, včas e, ukončiť, aby sme sa presunuli do e, nedalekého baru, kde bude prebiehať ďalšia aktivita. Takže predstaviteľka Talianska má slovo. Prosím, dve minúty. Eh, sí, grazie, presidente. Ďakujem pekne. Ďakujem, pani predsednička za túto príležitosť. Hovorili sme o tom, že štruktúry sa musia zmeniť. Rodičovská dovolenka je naozaj veľkou príležitosťou na zmenu. Junckerov plán, ktorý sa teraz dolaďuje, dal by sa interpretovať tak, ako investícia nielen do infraštruktúry, ale aj do ľudského kapitálu, teda vzdelávanie, odborná príprava. A tiež by sme mohli hovoriť o tom, e, nasmerovať to na udržanie takýchto opatrení. Ďakujem. Z môjho hľadiska je to dobrá voľba a dobrý návrh a určite sa tomu budeme venovať aj v, tejto, v tomto parlamente, keď budeme eh, preberať Junkarov plán aj vo vzťahu ku radovej politike. A predpokladám, že z hľadiska cieľov v tomto dosiahneme pokrok. Myslím, že to je naozaj dobrá myšlienka a určite budeme o nej uvažovať, aby sme ju zakomponovali do našej práce v tomto parlamente. Je mi ľúto, že už tam nezostalo viac času. Chcela by som poďakovať e, všetkým, ktorí sa zúčastnili tohto workshopu, a teda pre všetkým tým, ktoré e, nám prednesli svoje vyjadrenia. A keďže sa musíme presunúť teda na ďalšiu aktivitu, musíme to tu ukončiť. Ďakujem vám za účasť. Dovidenia.